Spoločne dnes prejdeme touto našou schôdzou, pretože náš predseda výboru už má program v Srbsku dnes aj zajtra vycestoval s delegáciou a preto tu nemôže byť. My teraz prejdeme programom našej schôdze. Dúfam, že nebudeme potrebovať celý vymedzený čas, ak nebudete teda mimoriadne usilovne chcieť diskutovať. Myslím, že od bývalého štvrtka, kedy sme naposledy zasadali, sa zrejme až tak veľa toho nezmenilo. Ale nie je to úplne vylúčené. Teraz prečítam, aké jazyky sú k dispozícii v tlmočení. Vidíte to napokon aj v eh, Kobu News. Vysiela sa naša schôdza, to iste všetci taktiež viete. A nebudeme mať po dnešnej schôdzi schôdzu koordinátorov. To e, vedia minimálne koordinátori, pretože im to iste povedali ich asistenti. Naša najbližšia schôdza koordinátorov sa skutoční v pondelok na najbližšej schôdzi v Štrasburgu. Čo sa týka zápisnice poslednej schôdze, aj tu budeme postupovať tak ako vždy. Ak nie sú žiadne námietky do konca našej schôdze, budeme považovať zápisnicu za schválenú. Program našej schôdze dostali všetci a navrhujem, aby sme najskôr keďže tu máme predsa len niekoľkých poslancov, aby sme začali hlasovať. Začneme hneď. Hlasovaním o bode 9. Ide o dobrovoľníckú službu EÚ. Pani Maria Munes je autorkou stanoviska, ktoré máme predložiť Pýtam sa teraz, či máte všetci hlasovacie kartičky, či ste si ich všetci vložili do hlasovacieho zariadenia. Nemusíme hlasovať elektronicky. Až to úplne konečné hlasovanie bude musieť byť elektronické pri každom stanovisku. Teda tí, ktorí majú kartičku, prosím, vložte si ju do zariadenia. a potom tí, ktorí nemajú kartičku, tých pripočítame do príslušného tábora za alebo proti. Ja. Ja. Sorry? Ja. Oh. Um, <laughs> Edith, Edith Herzog. Ja, ja. Ja, gut. Okay. Nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt an. Äh... Začneme teda s hlasovaním. Odsek 1 a 9, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh Nový odsek 1D s ústnym pozmeňovacím návrhom, ktorý máme aj písomne. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k nariadeniu. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 8 a 9 spoločne, ak by sme mohli. Dobre, takže nie. 8, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 9, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 10 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 11 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozňujúci návrh 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 13 a 14 spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. Pozňac návrh 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalší je bezpredmetný. Teraz návrh 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 17. Kto je za? Proti? Držali sa? Prijaté. 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Poznací návrh 38. Môžeme to poňať e, ako súčasť návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz by som sa opýtala, pán Hartong predložil 16 pozmeňovacích návrhov. Ja by som rada vedela, či by sme nemohli od nich hlasovať unblock, prosím. Kto je za pozmeňovacie návrhy pána Hartonga v úvodných ustanoveniach? Kto je proti? Zdržali sa? Všetci, všetky návrhy boli zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o návrhu 4. Kto je za? Proti? <coughs> Zdržali sa? Prijaté. si návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať e, o návrhu 35 pána Kozlovského. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Teraz budeme hlasovať elektronicky o celom takto upravenom návrhu. Najskôr všetci tí, ktorí majú kartičku, budú hlasovať. Wir zählen gleich. Ja. 1, 2, 3, 4, 4. Mhm, okay. Haben alle abgestimmt? Konec hlasovania. ...25 plus 4 za, 1 proti, 2 sa zdržali. Takže 29 za, 1 proti a 2 sa zdržali. Teraz prejdeme k odporúčaniam o ESVČ, čo sa týka revízie fungovania ESVČ. Tu je spravodajkňou pani Nensky. Tá si za osobne nie, ale budeme predsa hlasovať. Pozmiaci návrh 1. Kto je za? Proti? Musíme to overiť. Hlasujte prosím elektronicky. Ja, genau, genau. Bitte, bitte. Äh, Numero äh, 1, Amendment Numero 1 zum Paragrafen 1, also alles 1. Also, nee, die, ähm, ähm, no, Sidonia hat no, only Salvador, Salvador and Reimer. Und Mr. Morgan, die drei und da ist eine. Okay, so. Alle, aber, ja, sonst haben alle abgestimmt, ja? Takže hlasovali ste už naozaj úplne všetci. Aj tí, ktorí nemajú kartičku. Sedemnáct za a 14 proti. Prijaté. Jetzt kommt Änderungsantrag Nummer 2. Ähm, ist Teraz dvojka. To je spojené s tým predchádzajúcim. Kto je za návrh 2? Ja. Wer ist dagegen? Proti. Kto sa držal? Zamietnuté. Kompromis A, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz odsek 3 a kompromis B, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej odsek 3. Pozmeňovací návrh 10 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 11. Kto je za? S ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 12 koceku 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 14 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 15. Prvá časť. Kto je proti? Kto sa držal? Prijaté. Teraz druhá časť. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 16, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 17, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom takto upravenom návrhu. Elektronicky prosím hlasujte. Die Abstimmung ist eröffnet. Für, für. 1, 2, 3. Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. 28 plus 4, takže 32 za, Jeden hlas proti a jeden sa zdržal. Okay, also jetzt kommen wir zum Fisch. Aber mit dem Fisch ist es wie immer nicht so ganz einfach. Ähm, und Teraz prejdeme k správe o dohode o rybolove s Madamaskarom. Tam už sme o tom hovorili naposledy a dohodli sme sa, že naše hlasovanie by sme radi odložili k tomuto bodu a že aj výbor pre rybolov chceme vyzvať, aby odložil celú túto tému, aby nehlasoval proti, ale aby to celé odložili. Preto teraz budeme hlasovať o nasledovnej vete. Výbor pre rozpočet vyzýva výbor pre rybolov ako gestorský výbor, aby navrhol, aby parlament odložil dohodu, až kým prebehnú demokratické voľby na Madagaskare a kým sa opätovne nastolí demokratický poriadok v krajine, takže odložíme naše rozhodnutie až eh, kým neprebehnú voľby. Myslím, že bude taktiež relevantné, ako dopadnú voľby. Kto je za tento odklad, prosím? Pán Hartong? Pani predsednička, ja by som to rád videl najskôr písomne, nielen ústne takto predložený návrh. Versuchs. Also wir können natürlich... Áno, takže môžeme to celé presunúť až na koniec dnešného zasadnutia a potom to dostanete všetci písomne k dispozícii, ale môžem ešte raz prečítať eh, znenie tejto vety, aby každý mohol to počuť o svojom materinskom jazyku, ak súhlasíte a tak budete vedieť, Výbor vyzýva aby sa navrhla, že by parlament urobil odsunul prvý súhlas až do takého času, kedy prebehnú demokratické voľby v Madagaskare a znovu sa nastolí demokratický poriadok. Herr Hartung, reicht? Pán Hartung, stačí vám to ako? Áno, ďakujem. Samozrejme, bude určite oficiálny text, aby som si bol istý, aby som vedel, o čom hlasujem, ale samozrejme ten preklad mi vyhovuje. Okay. Und der offizielle a oficiálny text potom bude aj v zápisnici. Áno, tak to bude v poriadku. Takže kto je za túto vetu aj znenie? Že by sme to odročili v tomto zmysle. Kto je proti tejto vete? A kto sa zdržal? Je to prijaté. Áno, ja som to pochopila, vy ste proti demokratickým štruktúram. Moles. Moles, ja. Moles. OK. Um. Dobre, takže ďalšie hlasovanie. Takisto tu ide o rybolov, takisto o partnerskú dohodu v oblasti rybolovu a ide tu o dohodu s Mauretániou. Protokol medzi EÚ a Mauretániou. Sú tu dve až tri hlasovania, o ktorých budeme musieť hlasovať. Ide tu o posledný paragraf, kde je pozmeňujúci návrh číslo 1. Giovanni Lavia ho predložil. Kto je za tento pozmeňujúci návrh z jeho strany? Ale musíme si to overiť. Hlasujeme elektronicky. Um Reimer ist. Reimer stimmt gar nicht ab. <laughs>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 Nicht das? Ja, ja, ja. ja für, äh, für die Annahme des Fischereiprotokolls. Budeme hlasovať o prijatí tohto protokolu. Kto je za? Kto je proti? A kto sa zdržal? Je to prijaté. A teraz záverečné hlasovanie. Poprosím vás elektronicky ak je to teda možné. Und die zwei dagegen, genau. Okay. Also, äh, 23. Äh 23 pomerek 11 ak jednému. Takže to je výsledok hlasovania. To je takisto teda prijaté. A máme týmto ukončené hlasovanie vo všeobecnosti, pretože či predsa nie? Uh, ah! ah, doch. Monika, lass mal bitte Giovanni. Monika, dovol Giovannimu, aby sa vyjadril. Predsa len tu bude transfer. 1 lomeno 2013 a spravodajca nás bude informovať, že či máme tento transfer podporiť alebo zamietnúť. Lo storno è relativo al transfer... Ide o transfer financií v prospech, prospech priamých platieb pre plnospodárov, teda prvý pilier Ide o financie, ktoré idú z dohody o reštrukturalizácie cukrárenského priemyslu a tam sa na konci roku 2012 sa naplánovalo, že sa potom tieto financie presunú do rozpočtu na rok 2013 a dohodnuté bolo, že ak tam budú nejaké zvyčné financie, tak sa samozrejme využijú v európskom rozpočte a v tom prípade sa bude žiadať o prevod v prospech priamých platieb. Tam už je toto odôvodnenie v tejto žiadosti o transfer. Teda ja nemám žiadny problém s týmto transferom a môžem ho schváliť. Wenn wir unserem Berichterstatter folgen wollen, dann bitte ich um das Hand. Ak teda chceme podporiť spravodajcov návrh, tak poprosím, aby sme zahlasovali, kto je za. Wer ist dagegen? Kto je proti? Kto sa zdržal? Jeden hlas sa jeden sa zdržal, takže tieto prijaté áno. A teraz sme sa už skutočne dostali ku koncu dnešného hlasovania a môžeme prejsť v rámci nášho programu Ide tu o bod číslo 7. Európsky fond pomoci pre najodkázanejšie osoby. Máme tu stanovisko, ktoré potrebujeme. Budeme tu stanovisko predkladať vo výbore pre zamestnanosť. Derek je spravodajcom, chce sa vyjadriť. Ide tu o pomoc pre najodkázanejšie osoby. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako ste správne poukázali, ide to skutočne krátke stanovisko pre výbor pre zamestnanosť. A snažil som sa tam pokryť širší kontext, ktorý je prepojený aj s rozpočtovými záležitostiami. Ja vítam vytvorenie tohto fondu, ktorý nahrádza predchádzajúci fond distribúcie potravín a takisto vítam aj to širšie poňatie tohto programu ako takého, takže teraz to už nepokrýva iba potravinovú pomoc, ale aj bezdomovectvo a mm, bezdomovectvo detí. Kolegovia si ste uvedomujú, že 7. a 8. februára mm, rada podporila na samite podkračovanie tohto programu a ako už bolo povedané, bude to financované v budúcnosti z ESF a komisia to vníma tak, to aspoň podľa tých návrhov, bude to práve ISF, ktorý to bude financovať. A pokiaľ ide celkovú čiastku, tak tam dojde o škrt z 3,5 miliardy na 2,5 miliardy eur a to znamená, že v súčasnosti sa každý rok vyčlení 500 miliónov eur a teraz sa to zníži na 355 miliónov eur ročne. A ja viem, že niektorí kolegovia by boli uvítali, aby to bolo pozostalo na 3,5 miliónoch, aby to bolo teda na tej predchádzajúcej miere financovania. A pokiaľ ide o administratívne zaťaženie, tieto nové návrhy prinášajú určité zjednodušenie. Nakoľko to je financované z ISF, formou vzdielaného manažmentu musíme sa v plnej miere uistiť, aby tu neboli nejaké prekážky alebo byrokratické prekážky, ktoré by stáli v ceste charitatívnym organizáciám a mimovládnym organizáciám, ktoré by chceli z týchto financií poberať peniaze. Takisto v mojom stanovisku uvádzam, že intervečné finančné prostriedky by mali byť použité v rámci tohto programu zadarmo, to znamená, nemalo by sa to vnímať ako nejaký dodatočný dodatok k tomuto programu a Nemalo by sa to vyňať z alokovaného rozpočtu zo strany členských štátov. Takisto som pozmeňujúcom návrhu číslo 9 poukázal na to, že nevyužité finančné prostriedky z programu by mali byť ponechané a mali byť k dispozícii ostatným členským štátom, ktoré nevyužijú svo, svoje prostriedky, pretože niektoré štáty nebudú chcieť požívať tieto peniaze a, mm, a nechcem, aby tieto peniaze prepadli a mali by sme umožniť, aby sa tieto peniaze využili v tých štátoch, ktoré tieto peniaze chcú využiť Takže je tu kontroverzná otázka v tom zmysle a to sa týka predovšetkým spolufinancovania. 85 financí podľa návrhu komisie by malo prichádzať zo strany členských štát no, z Európskej únie a 15 dajú členské štáty. Ja viem, že výbor pre zamestnanosť, ktorý je hlavný výbor v tejto oblasti, chce o tomto diskutovať. Takže v mojom pozmeňovacom návrhu už ste si všimli, že som tam vynechal odvolávku na spolufinancovanie, pokiaľ ide o toto štádium a fázu budeme o tom ďalej hovoriť aj na úrovni rozhovoru s komisiou a radou. Kolegovia si takisto uvedomia, že tu je pozmeňujúci, že lehota na pozmeňujúce návrhy je zajtra, takže ja by som uvítal, ak by boli pripomienky k týmto stanovisku predložené ešte dnes a teším sa na pozmeňujúce návrhy, ktoré prídu včasne k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Sú tu nejaké reakcie? Giovanni, nech sa páči. Áno, a ešte Jan Kozlovský. Prepačte, najprv Jan Kozlovský a potom Giovanni Lavia, Dominik Rike a Jose Manuel. Áno, my si to poznačíme. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rovnako ako spravodajca, ja si myslím, že vytvorenie Európskeho sociálneho fondu, teda jeho otvorenie práve týmto najodkazenejším osobám, to je v súľade so stratégiou Európa 2020. Musíme sa snažiť o to, aby implementačný systém bol zjednodušený čo možno najviac. Myslím si, že ten systém v tej forme, akej funguje momentálne, je dosť komplexný. Pokiaľ ide o pridelovanie finančných prostriedkov, je tu 2,5 miliardy na 7 rokov pre všetky členské štáty a takisto aj pokiaľ ide o mieru a formu takejto podpory. Pokiaľ ide o povahu celého fondu, navyšujúce, navýšené finančné prostriedky, ktoré sú vyčlenené na 100 tak to by bolo vhodnejšie riešenie. A pokiaľ ide o procedurálne návrhy, tak tu si myslím, že automatický postup by nemal byť uplatnený vzhľadom na rôzne formy podpory, ktoré sú vyčlenené z tohto fondu, ak to porovnáme teda s fondom pre koheziu. Takisto si myslím, že Platby, ktoré sú v článku 42, by mali byť predmetom 30-dňovej lehoty. A rovnako, pokiaľ ide o indikátory, ukazovatele pre jednotlivé členské štáte, štáty, tam si myslím, že relatívna chudoba by mala byť takisto začlenená ako kritérium a na záver by som chcel podporiť pána Vona. že v takýchto časoch krízy ustanoviť nejaké podmienky vo vzťahu k členským štátom by jednoducho mohlo um, pripraviť ľudí o tú pomoc, ktorú teraz dostávajú. Áno, a teraz dostane slovo pán Giovanni a potom ďalší. Ďakujem, pani predsedajúca. Ako si kolegovia určite spomenú, tento program pomoci e, znevýhodneným, ktorý už v predchádzajúcom programovom období bol v rámci SPP a slúžil na to, aby sa lepšie využívali potraviny a výrobky, ktoré sa stiahli z trhu a dávali sa takýmto ľuďom prostredníctvom štruktúr, charitatívnych a podobne. Tento program ale v budúcom programovom období mení svoj charakter a existuje potravinová pomoc a tam sa bude realizovať rôznymi aktivitami. Takže máme rozšírenie aktivity a na druhej strane obmedzenie zdrojov. Ako viete, v minulom období 2007-2013 sme mali 500 miliónov eur, ale teraz v návrhu komisie a v poslednej dohode s radou máme len 2,5 miliardy na celé obdobie, takže strácame 30 takže máme o 30 menej, ale potrebujeme robiť viacej aktivít. A tiež správne chceme navýšiť úroveň spolufinancovania pretože v niektorých prípadoch to bol problém pri aplikovaní tohto programu. To všetko je to správne, ale tieto veci sú medzi sebou trochu protirečivé a teda podľa mňa by sme mali viacej zdôrazniť v programe tie, ktoré sú podstatné aspekty a tam by som venoval väčšiu pozornosť skutočnej potravinovej pomoci a podpore a tých prvotných potrieb obyvateľstva. Uviedol by som tam akési korekcie v návrhu. Súhlasím s Derekom, pokiaľ ide o tú mieru spolufinancovania. Bolo by vhodné, aby to išlo tým smerom, ako to naznačil. A pokiaľ ide o tie celkové zdroje a financie určené na tento program, musíme si uvedomiť, že sme v krízovom období a pod, po, počet znevýhodnených osôb a osôb e, v chudobe sa zvýšil. Takže ak máme robiť viacej s menej financiami a to v krízovom období, tak vidíte, že aj tu bude potrebné niečo upraviť, keď si uvedomíme, aká je situácia. Takže ja urobím aj návrh v tomto zmysle. Ďakujem za pozornosť. Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt... Ďakujem veľmi pekne, Izabel. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem, pán spravodajca, za váš návrh správy. Ja úplne zdieľam vaše návrhy. Teším sa, že ste sa vybrali cestou v jednoduchosti a veľmi správne to robíte. A po druhé, s vami súhlasím aj s tým, že sú tam tie nebezpečenstva v tom spolufinancovaní, pretože tie najviac nevyhodnené krajiny, ale ktoré sú vo veľkých finančných ťažkostiach, rozpočtových ťažkostiach, a ešte ak sa viacej osôb dostane do tejto situácie, tak tá e, budú mať ešte väčšie problémy a bola by škoda, že ich budeme istým spôsobom takto penalizovať. Chápem vaše ambície, pokiaľ ide o celkové objemy, takže ten návrh z rozpočtového hľadiska je ambiciózny, odvážny Možno treba ešte niečo zjednodušiť, ale ja podporujem váš návrh o to skôr, že stanovisko výboru pre rozpočet, ktoré je obvykle technické, ale venuje sa aspektom pomoci tých, ktorí sú práve obeťami rozpočtových škrtov, pretože v konečnom dôsledku ide vlastne o toto. Máme čím ďalej, tým viac ľudí, ktoré sú obeťami e, takýchto rozpočtových škrtov. A je trošku paradoxné, že sme to my v rozpočte, ktorý hovoríme, že my sme čiastočne za to zodpovední a ešte zároveň tam dávame ďalšie rozpočtové limity aby, a tým pádom obmedzujeme financie na tých e, ľudí, ktorí sú už našou činnosťou istým spôsobom znevýhodnení. Takže je to veľmi kontraproduktívne posolstvo a preto podporujem návrh, nepredložím pozmeňovacie návrhy. Ďakujem za pozornosť. Äh, Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo Dominik. Ďakujem. Ďakujem Derekovi za správu a ja podporujem všetko, čo povedal aj predrečníci. Je to všetko odôvodnené, hlavne to, že vlastne navrhujeme viacej aktivít za menej peňazí. Je tam jednak geografické rozšírenie aj navýšenie počtu ľudí, ktorí sú bohužiaľ kvôli kríze v takejto ťažkej situácii. Je dosť ťažké znižovať rozpočet v čase, keď sú väčšie potreby, ale mám veľmi špecifický problém Kampane pre potravinovú pomoc sa obvykle naplánujú na september, na začiatku školského roka a október, november pre nasledujúci rok, vtedy keď sa nakupuje a robia zásoby. Ale súčasný mechanizmus, tak ako je dohodnuté, že sa ukončí koncom roka 2013. A moja otázka, ak by skutočne naozaj nejakou náhodou nebol rozpočtový rámec alebo rozpočtová podpora pre toto nariadenie, tak čo sa vlastne stane? Budeme mať jednak nie len, že menej peňazí pre viacerých, ale nebudeme mať vôbec žiadne peniaze. Takže ak do začiatku školského roka neschválime viacročný finančný rámec, a perspektívy na rok 2014 bude nemožné pre NGOčky, ktoré obvykle takéto veci riadia, nebude možné predvídať a naplánovať kampaň na rok 2014 a je tu riziko, že dojde k skutočnej, naozaj k skutočnej katastrofe, pretože je veľmi pravdepodobné, že nebudeme mať odhlasovanú stabilnú finančnú rozpočtovú perspektívu a je pravdepodobné, že za tých podmienok nebudeme mať žiadne riešenie na budúci rok takže si kladiem otázku, či by nebolo dobre predložiť nejaký pozmeňovací návrh, kde by sa uvažovalo, že by v eventuálnom prípade by sa požiadalo Európsky sociálny fond, aby aspoň dočasne riešil to prechodné obdobie, pretože naozaj je tu hrozba takéhoto katastrofálneho obdobia a situácie. Ja, vielen Dank. Ich sehe schon das Problem. Ďakujem pekne, ja ten problém vidím celkom jasne a takisto si myslím, že musíme radu jednoducho pomknúť k tomu, aby sa trošku poponahali, aby sme do septembra jednoducho dosiahli zhodu. Myslím, že tam nie je toľko problémov, nie je to až také sporné. Áno, sú tu členské štáty, okrem iného aj Nemecko, ktoré chcú celý tento program zrušiť, ale takéto problémy tu jednoducho nemáme, ale uvedomujem si, čo spomínate. Teraz zostane slovo Frederik potom Jose Manuel a potom Jürgen. Ďakujem, pani predsedajúca. Rád by som poďakoval spravodajcovi Derekovi za jeho návrh správy. Ako člen výboru pre rozpočet aj pre zamestnanosť a spravodajca pre platformu o chudobe som rád, že ten fond pomoci pre tých najviac nevýhodneným sa predlží a je treba uvažovať o jeho rozšírení, ale treba dávať pozor naozaj na to, že dojde k poklesu financií a tie určite nebudú postačujúce na to, aby pokryli jednotlivé potreby a mali by sme si stanoviť a uchovať prioritu pre potravinovú pomoc v jednotlivých krajinách na lokálnej úrovni a tiež Nezabúdajme na definíciu e, cieľového publika alebo cieľového obyvateľstva a ešte tri dodatky spolufinancovanie, to už spomenuli kolegovia. Ak je to nebezpečenstvo, nemalo by to byť brzda pre používanie tohto budúceho fondu, ale na druhej strane, ak sú krajiny, ktoré si želajú doplniť rozpočet, tak by tam mal byť nejaký dobrovoľný základ spolufinancovania, ktorý nebude povinný a ktorý sa bude môcť doplniť touto dobrovoľnou bázou. Záverom, mali by sme zabrániť e, tomu, aby nedošlo k prerušeniu zásobovania tých potravinových bank, aby od 1. januára 2014 bola pomoc či už cez ten Európsky sociálny fond alebo inými fondami, jednoducho, aby nedošlo k prerušeniu tohto veľmi dôležitého nariadenia. Ďakujem za pozornosť. Ehm. Ďakujem pekne. Ono je tu tak či tak o otázku, že či sa my do toho sa moc nesnažíme, aby sme to celé urobili riadne, ako sa to má urobiť a potom, máme, potom budeme mať iba 2,5 milióny, miliónov, ktoré nám nebudú jednoducho stačiť Jose Manuel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Gratulujem spravodajcovi, pánovi Voganovi. Úplne súhlasím s predrečníkmi. súvislosti, európskej, v súvislosti s Európskou stratégiou 2020 chceme znížiť o 20 miliónov počet chudobných v EÚ a tento program priamo a úzko súvisí s týmto počtom, s týmto cieľom. 20 miliónov ako cieľové, cieľová skupina, tak to všetko sa zmení, vlastne to sa nielen na papieri. Chceme zvýšiť o určité, znižiť o určité percento chudobných Takže musíme byť aj flexibilní, keď budeme hovoriť o celkových sumách a keď už vieme, že financie nebudú stačiť pre tých 20 miliónov chudobných, ani ani pre tých chudobných, ktorých už máme teraz a ich je čím ďalej tým viacej. To znamená, tých potrieb je čím ďalej tým viac. A potom ešte ďalšia poznámka. Tento program sa snaží nahradiť program potravinovej pomoci, ktorý bol 100% financovaný a preto tá miera spolufinancovania v prípade nového programu tak aj tam by mala byť vyššia tá miera. Predtým sa využívali potravinové nadbytky a otázka, a keď nebudú takéto nadbytky, tak čo? Alebo keď budú alebo ostanú a budú skladované, tak čo sa s nimi urobí? A to všetko vychádza z rozsudku Luxemburského súdu, kde sa vyjadrilo, ale kde stálo, že nemôžeme používať potravinové nadbytky, ale keď chceme byť účinní a chceme efektívne využívať naše zdroje, tak podľa mňa by sme takéto potravinové nadbytky využívať a mali by sme byť rozumní Mali by sme sa snažiť e, vyriešiť túto tému. Ja neviem, koľko e, tón týchto potravinových nadbytkov máme, koľko ich je skladovaných a tak ďalej. Um, ehm. ste, že všetko to chápeme, ale jedna vec je jasná. Máme tu teraz tento nový návrh tohto nového programu, pretože Európsky súdny dvor sa domnieval, že nie je úlohou spoločnej poľnohospodárskej politiky pomáhať tým najodkázanejším v EÚ vo forme poskytovania potravín. Teraz ide o to, či by sme e, to mali doplniť o túto možnosť. E, tu budeme musieť zrejme požiadať komisiu, aby predložila konkrétny návrh, čo presne sa bude robiť s týmito prebytkami v oblasti plnospodárstva. Ja si neviem celkom dobre predstaviť, že by komisia e, bola nejako v dohľadnej dobe ochotná prijať takéto rozhodnutie a my sami nemôžeme takéto rozhodnutie prijať. Tak či tak, Jurgen? Ďakujem, Juta. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za prácu, ktorú odviedol. Myslím, že do veľkej miery s tým môžeme súhlasiť, ale chcel by som eh, sa vyjadriť k otázke prostriedkov poľnohospodárstva. Myslím si, že eh, z rozpočtového hľadiska by sme si mohli položiť otázku, či sa to dá odôvodniť e, a či je to rozumné. Ja mám problém s tým, že vlastne nevieme, či by sa presúvali konkrétne peniaze aj v oblasti rozpočtu. Mali by sme sa jasne vyjadriť, že by sa tieto peniaze naozaj mali presunúť v praxi, pretože inak by sa museli potom krátiť iné programy. A to by vytvorilo potom ďalšie problémy a nabalovalo by sa to. Tu by som ešte nadviazal e, na to, že v zásade je táto suma príliš nízka. E, máme e, v krízových krajinách veľmi ťažkú situáciu. Keď sa pozrieme do Grécka, tam je to najzávažnejšie, ale aj v iných krajinách sa prehlbuje chudoba. Dokonca to zachádza až do toho, že ľudia nemajú čo jesť. A to dennodenne. Myslím, že by sme mali jasnejšie sformulovať túto dramatickú situáciu, vidím tu e, istý cynizmus e, v takomto výraznom krátení tejto sumy. Mali by sme to teda rozhodne vyjadriť aj v texte, túto dramatickú situáciu. A teda, čo sa týka spolufinancovania, e, to z nášho pohľadu môžem podporiť, to, čo uvádza spravodajca v texte. Chcel som to ešte ja osobne aj za seba podporiť, to, čo tvrdí on. Ďakujeme pekne. E, o presunoch sa tu nedá hovoriť, pretože tu hovoríme vlastne o úplne novom viacročnom finančnom rámci teoreticky pre tento nový program. Ale ja som tiež nenadobudla dojem, že by tento program bol dostatočne financovaný. Už bez ohľadu na to, ako to napokon bude, je to vlastne podprogram Európskeho sociálneho fondu, a keď sa niečo pojme ako taký podprogram, sú tam veľké obmedzenia, keď sa budú zvyšovať potreby, budú sa musieť brať potom peniaze z Európskeho sociálneho fondu. Teda vlastne budeme brať e, z jednej strany na druhú a potom tie peniaze budú chybe na tej druhej strane. Teda je to trochu komplikované. Pýtam sa, či sa ešte niekto chce vyjadriť. Spravodajca na záver, nech sa páči. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom za ich vyjadrenia. Myslím, že boli veľmi konštruktívne a užitočné. Súhlasíme s Janom, že si môžeme byť istí, že pravidlá pre mimovládky a charitatívne organizácie by nemali byť príliš komplikované. Chceme, aby mali možnosť reálne čerpať tieto peniaze. Čo sa týka technických aspektov, tie lehoty, e, Jan povedal, že predloží pozmeňovacie návrhy aj k tomuto. E, čo sa týka toho, že by sa mali rozšíriť možnosti pôsobenia tohto návrhu. E, my chceme, aby to zasiahlo čo najďalej, ale musíme si uvedomiť, e, aké máme priority. Nemôžeme uspokojiť všetkých. Musíme si teda stanoviť e, to najdôležitejšie, čo si zaslúži našu podporu. Máme 3,5 miliardy, teda pôvodne sme mali, teraz sa to znižilo na 2,5 miliardy. Teda tie peniaze nie sú um, neobmedzené. Kolegovia sa ďalej vyjadrili k spolufinancovaniu. Ja osobne by som bol rád, keby e, sa podporilo 100% financovanie týchto projektov na úrovni členských štátov, ale keď sa pozeráme na celkovú sumu, ktorá sa znížila, spôsobuje to problémy, pretože keď budeme financovať všetko na úrovni 100%, tak sa zníži celkový počet projektov, ktorý sa bude dať financovať. Teda ide tu o to, ako sa to všetko vyrokuje. Možno by sme mohli nájsť nejaký kompromis, možno by sme mohli aj získať nejakú flexibilitu v otázke súm a taktiež v otázke pravidiel a sadzie spolufinancovania. Možno by členské štáty mohli v niektorých prípadoch spolufinancovať aj do výšky 100 bol by som rád, keby e, sme jednoducho skonštatovali, že sú to komplikované veci a je potrebné o nich rokovať, aby sme to nestanovali nejako presne v texte. Chcel by som ešte rád kolegom poďakovať za diskusiu. Myslím, že e, aj počet rečníkov zdôrazňuje, aká je to významná téma. Ja sa ešte raz chcem poďakovať všetkým za ich podporu. Ďakujem. Ähm, Ďakujeme. Lehota na pozmiace návrhy výpočí zajtra na poludne pre všetkých tých, ktorí ešte chcú predkladať návrhy a hlasovať budeme o návrhu 26. marca. Tak, aby výbor pre zamestnanosť mal dostatok času. Týmto prechádzame teraz k bodu 8 na našom programe. Tu ide o aktiváciu globalizačného fondu, fondu na prispôsobenie sa globalizácii. A síce ide o jeden talianský prípad. Frederik Darden, nech sa páči. Je našim spravodajcom a dostáva slovo. Merci, madame la Ďakujem, pani predsedajúca. Veľmi stručne upozorňujem na to, že ide o 1500 o 1517 zamestnancov a globálna pomoc by mala byť mm, by mala byť 7 miliónov a tá pomoc by mala predstavovať asi 5 miliónov, takže navrhujem v správe, aby sa táto pomoc udelila. Ja viem, že EMPL pripravilo pozmeňujúce návrhy a mali by ich predložiť v budúcich dňoch. A teda zaslúži si, aby sme to podporili, táto téma. Gibt es einen von den Kollegen? Chcú sa kolegovia vyjadriť k tomuto bodu? Nie tak eh, ja už len poviem toľko, že lehota na pozmeňovací návrhy tejto našej správe vyprší zajtra, tiež na poludne. A potom 20. a 21. budeme hlasovať vo výbore, pretože, teda respektíve 20. zrejme, pretože v ten istý deň sa bude hlasovať v výbore pre zamestnanosť. Teraz prejdeme k bodu 15 na našom programe. A to sa týka politiky budov nie sú žiadne ďalšie novinky v politike budov. Keďže prišla práve spravodajkyňa pre celkový rozpočet, teraz by sme sa jej opýtali, na čiastkové rozpočty a na rozpočet parlamentu. Nech sa páči, Monika. Bod 6 na našom programe. Máš slovo. Pani predsedníčka, dnes nemáme žiadne veľké novinky v tomto smere. E, v piatok som zaslala e, taký predržný návrh kolegom k správe o odhadoch a tam v tých hlavných bodoch uvádzam niektoré fakty, ktoré vyplynuli z činnosti našej spoločnej pracovnej skupiny, ako napríklad, čo sa týka úsporných opatrení, ktoré sme si predsa vzali, že chceme naďalej sa zameriavať na ďalšie štrukturálne zmeny, tak ako to navrhuje aj generálny tajomník a potom chceme o nich v pokoji prediskutovať e, všetky tieto návrhy. Nechceme sa nejako viazať zatiaľ. Chceme však e, mať priestor na dostatočnú diskusiu, chceme sa však vysloviť v zásade za ďalšie štrukturálne úpravy, ktoré sa majú využiť najmä na to, aby sa zefektívnila e, práca poslancov a aby sme im poskytovali väčšiu podporu, najmä čo sa týka ďalšieho sledovania dodržiavania legislatívy a taktiež podporovať kolegov v posudzovaní nových nariadení a nových smerníc, aby mali taktiež k dispozícii dostatočné poradenstvo zo strany odborníkov a expertov, a to z Európskeho parlamentu. Vieme, že máme pred sebou mimoriadný rozpočet. Je to mimoriadný rozpočet preto, že e, je koniec funkčného obdobia a to znamená, že Ako sme sa dopočuli od administratívy parlamentu, eh, iba 2,20 bude predstavovať to navýšenie výdavkov eh, v roku 2014. Iba táto suma bude určená na eh, zmenu funkčného obdobia. Teda iba o 2,20 sa zvýšia celkové výdavky na fungovanie ktoré e, vzniknú v dôsledku ukončenia začiatku nového funkčného obdobia e, prídu noví poslanci, niektorí starí odídu. E, pre tých nových bude potrebné vytvoriť nové zariadenia, vybavenia a tak ďalej. Taktiež upozorňujeme, že v prípade bežného rozpočtu nám záleží na to, aby sme boli pod úrovňou inflácie tu predsedníctvo navrhlo, aby sme e, sa vyslovili za štruktúralne zmeny, aby sme v prípade viacerých rozpočtových položiek e, neprekročili 1,9 až 2 aby sme e, to navýšenie neprekročilo 1,3 pretože inak E, nebudeme schopní pokryť potom tie ďalšie náklady, ktoré vzniknú v dôsledku ukončenia začiatku nového funkčného obdobia. Okrem toho musíme aj e, si vyčleniť prostriedky e, na vstup Chorvátska. Je to 13,6 milióna. Budú to kolegovia chorvátsky, ktorí budú potrebovať nové zariadenia vybavenie. Ešte v správe spomínam aj to, že keď bude schválené e, nové nariadenie o zamestnancoch, e, že predsedníctvo potom bude musieť na základe zmien, ktoré budú obsahnuté v tomto návrhu, budú tam zrejme dosť rozsiahlé úspory a len čo sa tieto rokovania uzavrú a keď sa jasne ukáže, aké zmeny sa budú musieť vykonať, aby sa potom vypracoval presný plán toho, ako sa to bude aplikovať v praxi, ako sa to premietne na fungovanie Európskeho parlamentu. To sa týka otázok um, nástupu do dôchodku, ďalej eh, počtu pracovných hodín do týždňa, taktiež eh, počtu um, dovolenkových týždňov v roku. O tom budeme diskutovať ešte s kolegyňou Rod Berend, tak aby sme um, vedeli presne, ako sa to premietne na našej činnosti v porovnaní s rozpočtom, ktorý e, sme mali ešte z roku 2009, ktorý sme taktiež vnímali ako koniec e, predchádzajúceho funkčného obdobia. Tu sme očakávali nárast e, viac ako 5 Teraz je situácia iná. V časoch krízy si nemôžeme také veľké navýšenie dovoliť. Musíme byť opatrnejší, avšak e, E, tie prechodné e, náklady, tým sa žiaľ nevyhneme zajtra pri zmierovacom konaní, ak by kolegovia boli za. Chcela by som navrhnúť, aby sme ešte hovorili e, konkrétnejšie o týchto nákladoch na prechod do nového funkčného obdobia, ale musíme sa jednoducho vysporiadať správne záväznými nákladmi, ktoré máme. Nemôžeme teraz ich nejako meniť. Teším sa už teraz na zajtrajšie stretnutie s kolegami na tom pred zmierovacom stretnutí a v spoločnej pracovnej skupine budeme hovoriť o ďalších štruktúrálnych zmenách, ktoré generálny tajomník spoločne s oma podpredsedami už načrtol. Ešte by som rád, rada spomenula jednu vec. Veľmi pozorne eh, sledujeme vývoj situácie v oblasti budovy FAT Chcela by som informovať kolegov, že e, teraz to druhé vypísanie bolo úspešné, teda e, boli schválené ďalšie úsporné opatrenia, to znamená, že sa budeme pohybovať pod tou stanovenou e, úrovňou a v súlade so stanovenými úsporami. Teda myslím si, že stálo za to, že sme tak odhodlane bojovali a výsledok nás môže tešiť. Dúfam, že už nebudeme mať žiadne nepríjemné prekvapenia a dúfam, že budeme sa môcť potešiť z úspešného výsledku tohto druhého kola vypísania. Eh, Predsednička, čo sa týka rozpočtu parlamentu, eh, tu si myslím, že by sme naozaj mali presne mm, si spísať, eh, aké úspechy sme dosiahli ešte predtým, ako sa začne volať zo každej strany, že musíme šetriť ešte viac. Ďalej George, potom Edith. Ďakujem. A ďakujem aj Monike za tie aktuálne informácie v tejto významnej téme. Čo sa týka tej budovy CAD, myslím, že už máme za sebou isté úspechy. E, tie prvé vypísanie bolo 30% na rozpočet, potom to druhé bolo 10% pod stanovenú hranicu. Teraz, ukazuje, teraz sa teda jasne ukazuje, aké sú tam možnosti úspor. Čo sa týka celkového rozpočtu, čo sa týka nákladov e, musíme si uvedomiť, že budú zvyšené náklady vzhľadom na voľby. Ja si však myslím, že musíme bojovať rozhodne za to, aby návrhy, ktoré predsedníctvo schválilo, aby sme si uvedomili, že v roku 2014 dôjde k navýšeniu rozpočtu o tú inflačnú hodnotu. Ehm, ja si uvedomujem, že budeme musieť snažiť sa to minimalizovať na úrovni parlamentu, ale náš rozpočet nesmie poľaviť, musíme presadzovať eh, našu pozíciu. Myslím si, že je dôležité, aby sme v, v časoch eh, krízy a vo volebnom roku sa nepohybovali príliš eh, nad úrovňou inflácie. Dúfam, že zajtra sa nám podarí už pekne začať rokovania aj na túto tému s generálnym tajomníkom a s celým predsedníctvom. Ďakujeme. Teraz Edith. Ďakujem, pani predsednička. Teším sa, že tu môžem zastupovať socialistov. Práve zasadla naša pracovná skupina a môžem vás informovať o jej výsledkoch. E, chcela by som vyzvať sekretariát výboru pre rozpočet, aby dodržiaval e, časové lehoty na prípravu našich spravodajcov a tých spravodajcov, pretože tieto odhady sme dostali iba o 10. dnes do poludnia. Mm, predbežnú správu sme dostali tesne predtým. E, možno by bolo vhodné do budúcna prehodnotiť takýto postup. Chápem, že je to ťažké, komplikované. Viem, že e, rozhodnutie predsedníctva ešte nie je k dispozícii, ale ak chceme zajistiť si väčšinu pre túto správu, musíme uspokojiť aspoň tie minimálne potreby poslancov, ktoré majú v spracovávaní dokumentov. Myslím, že cieľom by nemalo byť aby tí, ktorí vypracúvajú odhady, budú dobrí a my ako spravodajcovia, e, Monika, George a tak ďalej, že budeme tí zlí. Nemôžeme to teda pripustiť, aby to takto prebiehalo, že administratíva bude tá dobrá a my budeme tí zlí. V každom prípade oceňujem e, návrh spravodajky. Nemyslím, že je v ňom viacero pozitívnych vecí. Chceme predložiť v riadnej lehote pozmeňovacie návrhy. E, čo sa týka toho 3,87%, to je pre nás príliš vysoké. Veľmi ťažko sa to podľa mňa bude vysvetľovať verejnosti a našim voličom. Musíme to lepšie odôvodniť v prípade niektorých kapitol. Myslím, že to by bolo naozaj dôležité. Taktiež dôležité je, aby sme hľadali ďalšie možnosti úspor Takže akékoľvek návrhy zo strany administratívy alebo aj zo strany kolegov sú vítané. V návrhu správy si myslíme, že spravodajkyňa zachádza do prílišných podrobností v otázke činnosti pracovnej skupiny na jednej strane nesúhlasíme, aby sa zachádzalo do takých podrobností, pretože e, pracovná skupina ešte stále pracuje, zasada, ale na druhej strane vyzývame pracovnú skupinu, aby predkladala návrhy ešte predtým, ako sa spustí rozpočtový postup na jesene, tak aby sa to mohlo zapracovať do správy. A súhlasím s predrečníkom, že v otázke budov e, je navýšenie 18,3 milióna. To je jedno z najväčších navýšení okrem tých nákladov e, na ten volebný rok. Boli by sme radi, keby sa v texte uviedlo, že úspory e, vo budove KAD boli dosiahnuté vďaka požiadavka výboru pre rozpočet a nie vďaka úsiliu administratívy. Myslím, že je dôležité spomenúť, že náš výbor um, vyvíjal veľký tlak a docielil vďaka tomu tieto úspory. Zrejme sa niektoré faktúry budú musieť presunúť do ďalšieho roka. No a posledná vec, myslím, že všetky, všetci sa dohodneme a zhodneme na tom, že peniaze, ktoré sa budú vyplácať v tom prechodnom období tým poslancom a zamestnancom, ktorí odchádzajú z parlamentu v druhej polovici tohto roka, sa budú musieť vyplatiť, ale myslím, že by sme potrebovali podrobnejšie informácie o tom, aké sumy sa vyplatili v predchádzajúcom volebnom roku zo strany členských štátov v roku 2009. Nemali by sme totiž zabúdať, že toto navýšenie sa týka celej úrovne EÚ ale nie je to skutočne navýšenie, tak ako to vyplácali členské štáty, pretože mzdy poslancov a ďalšie náklady to pokrývali v predchádzajúcom období členské štáty. E, tu máme teda navýšenie, ktorému sa nedá predísť a možno by sme mohli rozhodnúť, e, že sa tá rezerva nájde niekde inde a potom by sme sa mohli možno aj lepšie pripraviť aj na e, ďalšie takéto volebné náklady. Ťažko sa to totiž to teraz e, hľadá z tohto jedného roka. E, všetky platby sa však budú musieť vykonať, to je jasné. Ešte do konca roka my chceme byť dobrým vzorom aj pre ostatných e, ako zamestnávateľ a plniť si svoje záväzky. Ďakujem pekne, to je všetko, čo som chcela mene socialistov povedať. Ďakujem pekne. Hlasí sa ešte niekto iný o slovo? ale máme ešte druhého spravodajcu v poriadku, pretože naša spravodajkyňa na rok 2014 tu nie je a ak sme tento bod vlastne uzatvorili, tak by som ešte chcela na záver vyzvať spravodajcov MFR, aby sa vyjadrili a dúfame, že príde aj naša spravodajkynia, ktorá je zodpovedná za rok 2016. Monika, chceš sa vyjadriť? Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Chcela by som ešte raz spomenúť čísla, aby sme vedeli, o čom hovoríme. V súčasnosti je to tak, že ak napríklad urobíme porovnanie s minulým rokom vo vzťahu na rozpočet ako taký, to znamená nie pokiaľ ide o náklady na konci legislatívneho obdobia, tak by sme jednoducho boli pod úrovňou limitov roku 2013. Pokiaľ ide o rozpočtové riadky, tak tam, sú, tam je dokonca jasný mínus, to znamená, nie je tu žiadne navýšenie sú tu iba presuny v rámci riadkov, napríklad smerom do vedeckej služby. A pokiaľ ide o politiku budov, tak tam sú takisto presuny v tom zmysle, že tu máme teraz vlastné budovy a máme náklady na vlastné budovy, ale zároveň sme sa zbavili leasingu a e, nájmu. Tým, tam to bolo znížené. Takže došlo tu k presunu a to, čo vlastne už na tomto stretnutí pred konzíliom budeme mať, tak to sú prechodné náklady. Je tu rozdiel v porovnaní s, roku, s rokom 2009. Teraz už konečne sme zodpovední sami za seba. To znamená, už nebude Bundestag v Nemecku alebo Rakúsky parlament za Rakúsko rozhodovať alebo Holandiania za Holandianov, ale my po prvýkrát sme skutočne v porovnaní s minulosťou sme zodpovední sami za seba. A teraz s tým už prichádzajú aj jednotlivé konsekvencie, následky takéto štatútu e, poslanca. Teraz sme konečne riadný parlament. Už nie sme taký parlament ako v minulosti, to znamená, že sme tu boli odkázané v minulosti na parlamenty jednotlivých členských štátov, ale teraz väčšina parlamentov podlieha štatútu poslancu, poslancov Európskeho parlamentu. To znamená, že teraz tie náklady musíme znášať my sami a že predsedníctvo tieto náklady bude musieť robiť odhady. A čo je trochu nepríjemné, by bolo, ak by sme napríklad mali tu také odhady nákladov, ktoré by sme neboli z populizmu dali do rozpočtu, neboli by sme ich tam začlenili. To znamená, ak tu budú určité prostriedky, ktoré bude treba zaplatiť, tak ako to je aj pri národných parlamentoch, tak aj my to budeme musieť tak urobiť bez nejakej diskusie a z tohto dôvodu by som sa chcela poďakovať aj Hercogovej, že sa venovala tejto problematike a pokiaľ ide o tieto prechodné ustanovenia, ktoré tu máme, dala nám jasne najavo, že z akého základu sa vypočútávali, či to je vôbec realistické alebo nie. Ignorovať ich jednoducho už nebudeme môcť. A my tieto náklady nebudeme môcť nejako pozmeniť formou škrtov v rozpočtových riadkoch. A dátum európskych volieb budúci rok bude oznámený. Na tom sme sa vlastne dohodli naposledy, pretože Európsky parlament má účasť na voľbách zhruba 30 ani nie 40 a my chceme túto účasť na voľbách zvýšiť. My chceme, aby ľudia veľmi dobre vedeli, kedy voľby do Európskeho parlamentu budú prebiehať, aby o tejto situácii skutočne vedeli. A v tomto kontexte chceme byť skutočne sporovliví a ja nevsádzam to veľa energie do toho, že by sme teraz prešli cez jednotlivé riadky, ale skôr by sme sa mali sústrediť na štruktúrálne zmeny, pretože to je jediná možnosť, ako sme naposledy zistili, ako sa dajú nejaké veľké finančné sumy ušetriť tým, že v jednotlivých riadkoch zoberieme iba trošičku, to jednoducho nefunguje, to sme sa presvedčili. To znamená, pri rozpočtových riadkoch neboli nejaké navýšenia. Pokiaľ ide o navyšovanie platov zamestnancov, to musíme jednoducho zobrať do to sa nedá ignorovať. Tam máme 1,3% mieru, podľa ktoré sa to vypočítavalo. A ešte jedna informácia pre všetkých. Pokiaľ ide o náklady, napríklad v porovnaní s rokom 2009, tam to bolo na úrovni 5,33% a tam sme nemali žiadny nový členský štát, ktorý by v tom roku bol vstúpil do Európskej únie. To znamená, rok 2014 bude vynimočný rok, kde budeme musieť skutočne obozretne postupovať a zobrať do úvahy všetky naše pracovné možnosti, aby sme mohli aj do budúcna pokračovať e, so stýčenou hlavou. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Áno, pravdepodobne budeme musieť o tom hovoriť viac než ešte jedenkrát a zajtra bude to prípravné stretnutie, bude to medzi 12. a 14. hodinou zajtra a tam uvidíme. Kedy vlastne predsedníctvo rozhodne? Pýta sa pani predsednička. In... Budúci týždeň? v podstate mali rozhodnúť už minulý týždeň a preto e, sme tieto odhady dostali tak neskoro, pretože predsedníctvo jednoducho nerozhodlo a preto tu došlo aj k tomu omoškaniu, pokiaľ ide o tie odhady. Chcú pravdepodobne a pani Lüdige mi teraz dáva údaje. 11. marec je lehota, do ktorý sa musí rozhodnúť. Zároveň tu máme aj lehotu pre pozmeňujúce návrhy, to je takisto 11. marec. Áno, takže to je pre nás smerodajné a potom uvidíme, ako to bude ďalej. Mhm. Um, <laughs> To som spomenula tieto dva dni spolu. Súhlasíš s tým, alebo môžeme to presunúť o deň, môžeme pozmeňujúce návrhy posunúť, môžem sa teraz o tom rozhodnúť, ak nikto nebude proti tomu. To znamená, pozmeňujúci návrh, pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, tam tá lehota bude 12. marec 15.00 a potom budeme môcť reagovať, hovorí pani Holmajer. Ja to poviem Edit osobne. Lehota pre pozmeňujúce návrhy je 12. marca. Áno? Dokonca ešte lepšie reakcia z publika. Eigentlich müssten wir jetzt ähm, äh, zum äh, Kommission... A teraz by sme sa mali pozrieť na rozpočet komisie pre rok 2014, ale Ann Jensen je momentálne v inom výbore a tam bude informovať o rozpočte, ale ešte tu máme bod číslo 4 nášho programu kde ide o viacročný finančný rámec. Naposledy sme o tom dlhšie hovorili, ale predsa len sa spýtam spravodajcov, či by možno v tejto chvíli chceli niečo nové alebo ešte detaľnejšie povedať. Možno by sme teraz mohli začať s pánom Ivajlom, nech sa páči. Uh, thank you, Madam Chair. Uh... Ďakujem pekne, pani predsednička. Nemáme nič nové. S Rajmarom pracujeme na návrhu uznesenia, ktoré predloží parlament a máme určité prvé reakcie. Momentálne sa oberáme smerom finalizovania znenia textu týchto dvoch spravodajcov a dúfam, že zajtra budeme už schopní to predložiť na prekonzultovanie s politickými skupinami, ale v tejto fáze by som nepovedal, že máme niečo novšie alebo dôležité. <laughs> Äh, áno, äh... ďakujem, takže netreba k tomu už nič dodať, áno? Ale predsa len možno Jean-Luc by sa chcel vyjadriť a tiež sa nechce vyjadriť. Und niemand will jetzt irgendwas diskutieren, jetzt haben wir ein Nikto nechce o ničom hovoriť, to je problém. Wir wollten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 Minulý štvrtok sme už o tom hovorili, vieme, o čo ide. A Jan Jensen vie, o čo, o čo ide. Budúci týždeň v pondelok máme znovu stretnutie koordinátorov. Ja želám všetkým pekný zvyšok podňokového popoludňa a uvidíme sa pondelok.